opatrenia alebo sankcie, aby sme potrestali toto moderné otroctvo, aby sme tieto podniky prinútili, aby okamžite prestali s takýmito praktikami. Ďakujem. Takže predtým, než budeme pokračovať v diskusii, by som chcela privítať delegáciu komisie z Mexického parlamentu, ktorý vedie senátorka Gabriela Cuevas. Táto delegácia teraz navštevuje rôzne európske inštitúcie a dnes sa zúčastnili výmeny názorov s členmi výboru pre zahraničné záležitosti. Taktiež by som za vás, kolegovia, im chcela poďakovať za ich návštevu. Sú tu zastupcovia Mexického parlamentu. Mexiko je dôležitým partnerom Európskej únie a kľúčovým hospodárským aktérom na globálnej scéne. Takže vás tu srdečne vítam. Ďakujem a teraz budeme pokračovať v práci. E, ďalej by hovorí pani Keller, minútu 30. Takže opäť sa tu zaoberáme v rámci veľmi krátkeho obdobia pracovnými podmienkami v Bangladeši. Máme tam nehody, mŕtvych, e, továrne, v ktorých e, sa vyrába aj pre európske firmy. Naozaj sú to veľké katastrofy a odhráva sa aj india. To znamená, že niečo v tejto oblasti nie je správne. To predsa nie je nič nové, ale doteraz sa veľa hovorilo a malo konalo. Samozrejme, vláda v Bangladeši bola požiadaná, aby zlepšila podmienky zamestnancov, aby zvýšila minimálna mzdu, ale to samo sebe nestačí. Odbory musia eh, môcť fungovať bez represálií a musí byť e, umožnený prístup k dobrej práci za dobrých podmienok. Ale čo môžeme urobiť my? Európske podniky musia konať a prevziať zodpovednosť. Dohoda, ktorú podpísali e, odbory a mimovládne organizácie, bolo ich 33, tak to je dôležité, ale táto dohoda musí byť aj implementovaná v praxi. Podniky musia e, odškodniť poškodených a pozostalých a zaručiť im zdravotníckú starostlivosť. Musí sa zaručiť, že budú dodržiavané medzinárodné bezpečnostné normy. Niektoré podniky už kontrolujú svojich dodávateľov alebo to externalizujú a to je dobré. Európske podniky by sa o toto mali snažiť, taktiež to môže prebiehať prostredníctvom označovania alebo prostredníctvom ročných správ. Komisia musí podporovať sociálnu zodpovednosť podnikov a dodržiavanie ľudských práv a musí ho ustanoviť za záväzné a nemá to byť len súčasťou nejakej nezáväznej kapitoly ohľadom eh, udržateľného rozvoja. Takže musíme mať možnosť odmietať eh, obchodné dohody, pokiaľ sa tam nedajú presadiť kritéria európskej obchodnej politiky. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej pán Lejerik. Jednu minútu. Áno, ďakujem, pani predsednička. Kto by nebol šokovaný a rozúrený tým, že sa našlo 177 tiel v troskách fabriky a, alebo továrne a títo ľudia prišli o život a boli tam nájdení, no, ocitli sa na bojsku globálneho hospodárstva, padli za textilné podniky. No a textilné podniky Európy vykoristujú ľudí v Bangladeši, ktorí pracujú 10 až 15 hodín denne za veľmi malú mzdu. No a taktiež, pán komisár, sme zodpovední my v rámci našej obchodnej politiky a teraz sa musíme obratiť chrbtom e, tejto vykoristujúcej politike našich e, národných spoločností, pretože to stojí ľudské životy. Môžeme preformulovať, zmeniť našu obchodnú politiku. Môžeme sa obratiť chrbtom týmto spoločnostiam, môžeme sa zamyslieť nad inými podobami spolu, možnej spolupráce. A Mali by sme brať viac do úvahy e, pracovné podmienky, zlepšenie mzdových podmienok, tak aby sa títo ľudia mohli aj stať napríklad členmi odborov a mohli chrániť svoje práva. Ďakujem, pani Köstinger. Ďakujem. Takže správa o tých otrasných udalostiach v Bangladeši nás všetkých šokovala. Prišlo tam o život veľa ľudí a to je veľmi zlé nielen pre pozostalých, ale aj pre štát Bangladeš. Neboli tam dodržiavané stavebné predpisy a toto nie je z dôvodu chybajúcich právnych predpisov, ale z toho, že neboli dostatočne implementované určité ustanovenia. No a teraz dôsledkom týchto udalostí 40 medzinárodných textilných výrobcov sa združilo a spoločne s odbormi a s mimovládnymi organizáciami chcú vypracovať e, nové, lepšie bezpečnostné normy. Toto je dôležitý krok, pretože Európska únia chce nie len vyrábať nové pracovné miesta a prispievať k hospodárskému rastu, ale musíme byť aj poslami európskych hodnú. Takže ochrana ľudských práv a štandardov životného prostredia. Toto sú veci, ktoré musia byť zaručené. Prostredníctvom všeobecného preferenčného systému máme systém, ktorý je určený obchodným partnerom aj Európskej únii a vedie nás všetkých k väčšej miere zodpovednosti. Bangladeš je taktiež týmto zaviazaný, musí ratifikovať a implementovať dohovory OSN. Toto úsilie ale taktiež e, musia zdieľať aj koneční spotrebitelia, pretože práve oni prostredníctvom toho, čo si zakúpia, môžu ako keby súhlasiť s tými praktikami v štáte, kde sa tieto výrobky produkujú. A preto musia mať možnosť sa dozvedieť, či tie výrobky, ktoré si zakúpia, boli vyrobené v súlade s, so štandardami Medzinárodnej organizácie práce alebo nie. Takže by mali mať možnosť prístupu k takýmto informáciám, označenie, ktoré by zaruča, zaručovalo vhodné pracovné podmienky, dostatočné platy. Toto malo byť súčasťou dohôd, takže myslím si, našu zodpovednosť by sme skutočne mali brať vážne. Ďakujem. Um, Kostinger, do you accept... Vážená pani Kostinger, prijemáte modrú kartu a s ňou súvisiacu otázku? Je tu modrá karta, ktorou by vám chcel položiť otázku iný poslanec. Áno? Ďakujem, pani predsednička. Pani Köstinger, ja som sa vás chcel pýtať niečo, čo dostatočne ešte v tejto diskusii nevystúpilo na povrch. Bola to obrovská tra- tra- tragédia v Bangladeši, umrlo tam viac než tisíc ľudí je to obrovský škandál, ale v Európskej únii sa stáva často, že prebehnú týždne alebo mesiace a ľudia zabudnú. Takže mali by sme zaviesť opatrenia, ktoré by zabránili, aby niečo také sa ešte v budúcnosti stalo. Ani to nie len v Bangladeši, ale aj v Číne, v Singapúre a v iných krajinách, v Koreji a v iných krajinách juhovýchodnej Ázie, kde nie sú ani bezpečnostné podmienky vyhovujúce ani so, vhodné sociálne podmienky pre týchto zamestnancov. Takže jedným slovom, náš, našim najvodnejším nástrojom sú tu tie textilné nadnárodné spoločnosti, ktoré majú sídlo v Európe. A prostredníctvom týchto podnikov môžeme tým, že im uložíme naozaj veľké sankcie, môžeme zaručiť, že sa zmenia podmienky ste za zavedenie takéhoto opatrenia? Dobre, takže táto otázka nadvezuje na to, čo už sa tu preberá asi hodinu. Samozrejme, musíme túto opatrenie vylepšiť. A tie nehody v Kambodži a v Bangladeši sa nestali na základe toho, že by tam chýbal právny základ a príslušné ustanovenia, predpisy, ale preto, že tieto predpisy neboli dodržiavané. A ja si myslím skutočne, že môžeme vyvinúť určitý tlak a musíme ho aj vyvinúť. A už o tom hovorilo pár predrečníkov. Nie sú to len nejaké lacné podniky a lacné reťazce, ktoré nechajú svoje výrobky vyrábať v týchto továrniach, ale sú to aj značkové e, spoločnosti, takže tam by sme mali skutočne vyvinúť určitý tlak. Grazie, onorevole. Ďakujeme. A teraz pán Morera, minúta 30 sekúnd. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, už uplynulo niekoľko mesiacov od tragédie v Bangladeži, v textilke. A teraz sa v tej istej krajine po tomto požiari objavujú nové nehody, kedy zahynulo tisícky ľudí. Budova, v ktorej bola textilná výroba, sa zrútila. Lenže je tu iste viacero budov v podobných podmienkach, v podobnom stave a preto vítame dohodu s Bangladešom, kedy niektoré európske firmy žiadajú, aby sa aplikovali v, vo vyše 5000 prevádzkach Bangladeži prísnejšie pracovné podmienky, lenže to všetko sa ešte musí preniesť z papiera do terénu a treba zabezpečiť, aby naozaj aj v praxi sa podmienky pre ľudí, pre prácu ľudí zlepšili a sľuby splnili. Európska únia nemôže naďalej umožňovať Bangladežu, aby e, sa si uplatňovalo veľmi široké výnimky z colných pravidiel a ústupky a zároveň, aby firmy bezškrupulózne vykoristovali pracovnú silu. Takéto praktiky by nemali byť ale umožnené. Nemôžeme jednoducho pokračovať a nosiť šaty, ktoré boli vyrobené za cenu straty ľudskej dôstojnosti a e, krvavo v Bangladeži. Ďakujem. Slovo má pani Deli na jednu minútu. Vážení kolegovia, je to hrozné číslo. A čakali sme až na to, aby vzniklo to, toľko obetí, kým sa začne verejno zaujímať o osud bangladežských e, robotníkov. Bolo treba katastrofy, aby sme sa dozvedeli, že 20 eur za šaty, 20 eur za sako niektorej značky e, sa platia za istú cenu dokedy budú robotníci v Ázii vykoristovaní a zisky nadnárodných podnikov nemôžu predsa byť brané z peňaženiek a tragédií druhých ľudí. Nestačí zlepšiť pracovné podmienky, treba i zmeniť európsku legislatívu, aby materské podniky boli zodpovedné za nedôstojné postupy pri, sobdo- toho, a pri za to, čo robia subdodávateľia, treba zabrániť presunu práce a výroby do takých práv, kde sú ešte horšie pracovné podmienky ako v Bangladeži. Treba posilniť odbory aby, a zabezpečiť, aby každý mohol pracovať za dôstojných podmienok. Spoločenská zodpovednosť podnikov znamená, že firmy, ktoré predávajú v Európe, musia prevziať svoj diel zodpovednosti za životné prostredie aj za dobré životné podmienky pracovníkov v subdodávateľskom reťazci. Samozrejme, že nemá človek prísť o život preto, keď sa snaží len zarobiť si na živobytie. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Mejer na jednu minútu. Ďakujem. Pani predsedajúca. Kapitál absentuje, keď nie sú zisky. 20 ešte je v poriadku, ale 50% už je riziko, ale 100% zisk alebo 300% zisk, to je jednoducho zločin, ktorý sa nedá ani pomenovať. A toto je náš problém. Európsky kapitál sa takto investuje. Treba ho obviniť za to, že je skorumpovaný, za to, že súvisí so systémami e, skorumpovaných daňových rajov a neregulovaných oblastí. Toto je základný problém, ale niekto tejto Európskej únii, ako ju poznáme, neoliberálnej, sa nemieni ani dotyk, dotknúť takýchto tém, pretože ľudia žijú z podnikania, z kapitálu, ale to všetko ide na úkor európskych služieb a ľudských životov inde. Necí, nespolu cítime s inými ľuďmi, kapitál funguje za každú cenu. Ďakujeme. Slovo má pani Saifi na dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca, vážený pán komisár. Podobne ako moji kolegovia a kolegyne, ja by som tiež chcela vyjadriť sústrasť s obeťami v Bangladeži a takisto v Kambodži sa nedávno odohrala nehoda. Mali sme podobnú rozpravu v januári a dnes opäť hovorím to, čo som povedala vtedy. Firmy a multinárodné spoločnosti by jednoducho nemali byť schopné sa striasť svojho dielu zodpovednosti, eh, kedy, Niektoré firmy podpísali už dohodu o bezpečných pracovných podmienkách, ale to nestačí, pretože celé roky treba fungovať a potrebovali sme až tieto tisícky obetí na životoch, aby sme začali niečo robiť, aby nejaká skupina firiem začala niečo robiť. Treba aplikovať eh, všetky možné opatrenia, vrátanie sankcií a firmy, ktoré hovoria o spoločenskej zodpovednosti podnikov, by mali byť aj právne zaviazané k tomu, aby plnili svoje sľuby. Je neakceptovateľné, že tieto firmy, ktoré sa tak hrdia e, tým, že sú zapojené do spoločenskej zodpovednosti podnikov, zároveň nútia svojich subdodávateľov robiť veci, ktoré sú v rozpore s tým, čo hlásajú morálne vyhlásenia nestačia, treba zintenzívniť aj úsilia a prinútiť tieto firmy, aby ich slova boli v súlade s činmi. Vážený pán komisár, hovorili ste, že je možné systém všeobecných e, colných preferencií e, pre Bangladeš na nejaký čas zastaviť. Neviem, či to je najlepšie riešenie. Tieto preferencie sú zanedbateľné v porovnaní s objemom exportu z Bangladeša a ne, Neviem, či to bude mať dopad na príslušné orgány v krajine. Čo sa týka nás, my tieto výnimky e, pre textil sme neschválili pre Pakistan a teraz tu hovoríme pre opätovné zavedenie týchto preferencií v Barme a v tomto kontexte je to konzistentné, pán komisár, keď voláme potom, aby sa stigmatizoval Bangladeš v rámci všeobecných preferencií v situácii, kedy sa koná ľudská dráva a, a v krajine panuje všeobecná neistota? Ďakujeme. Teraz má slovo pani Regner. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zrútenie sa textilnej fabriky v Dakare nám prinieslo pripomienku mnohých hrozivých nehôd, ktoré sú dôsledkom systematického porušovania legislatívy, eh, pravidiel práce a zanedbávania eh, platných pravidiel. Už pred mesiacmi sme tu v parlamente zaznamenali podobnú tragédiu a diskutovali sme o nej. Európsky trh je najvýznamnejším odbytkovým trhom pre textil z Bangladeša. Aj nízkocenové, aj vysokocenové firmy eh, profitujú z týchto nízkych cien na výrobu textilných výrobkov a taktiež e, sa nezdráhajú zneužívať týchto pracovníkov. Teda musíme e, vytvoriť e, také predpoklady, ktoré znemožnia týmto medzinárodným koncernom naďalej zneužívať týchto pracovníkov. Rovnakým spôsobom potrebujeme ich zaviazať povinnosťami dodržiavať pravidla, musíme vykonávať nezávislé kontroly a taktiež E, zabezpečiť sledovanie kvality e, budov, v ktorých sa vykonávajú tieto práce. E, občania musia mať právo vykonávať svoje práva a nesmie sa im v tom brániť. Chcela by som ešte pripomenúť, že veľvyslanectvo Európskej únie, okrem iného v Bangladeši, by mali byť kontaktnými miestami pre sťažnosti proti firmám z Európskej únie. Pán komisár, by ste jasne povedali dnes do poludnia, že vidíte z naliehavosti týchto vyjadrení poslanca Európskeho parlamentu, že e, máte, potrebu, máte podporu svojim jasným slovám, aby ste apelovali aj na tie veľké koncerny, aby sa postavili k svojej zodpovednosti a priznali sa k nej. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Regner, teraz kolega Ferreira. Obrigado, senhor senhor komisár. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, tragédia v Bangladeži opäť prinavrátila problém, ktorý všetci dobre poznáme. Sú to nehumánne, neludské podmienky pracovníkov, chudoba a problémy v subdovateľskom reťazci. Vyše tisíc životov bolo obetovaných na oltár kapitalizmu. Táto firma je druhý najväčší textilný producent vo svete a vyše polovica plinie do Európy a do Kanady. Dáka bola vybudovaná preto, že fungujú tieto továrne tak dobre, ale mizerné mzdy 30 eur za mesiac, ktoré dostávajú šičky to, za hrozných e, podmienok pracujúcich, to sú všetko otázky, ktoré si neustále musíme klásť. Aké opatrenia môže Európska únia vykonať voči takým producentom, ktorej, ktorí e, produkujú tovar v Bangladeži? Potrebujeme označenie pôvodu a jasné opatrenia. Ďakujeme. Slovo má Tomas Mann. Ďakujem pekne, pán predsedajúci e, hrozivé dopady zrútenia textilnej fabriky v Dáke, pri ktorej prišlo o život viac ako 1100 ľudí a stovky ďalších sa zranili, e, vedú k diskusiám o naliehavosti e, zmeny. E, viacerí kolegovia už upozornili, že dohoda z minulého týždňa, ktorú podpísalo 40 medzinárodných textilných firiem a odborové organizácie a mimovládne organizácie, je tu do toho zapojených aj viac ako tisíc dodávateľských firiem. Ten, kto sa necíti zaviazaný konať, je potrebné nech upozorniť. Máme tu viac ako 4 milióny zamestnaných v textilnom priemysle v Bangladeši a musia vyžiť z týchto mizerne zaplatených um, pracovných miest. Je potrebné upraviť a sprísniť pracovné predpisy. Európske firmy isté, že nesú zodpovednosť za to, že aj v Južnej Ázii uh, sa schvaľujú minimálne normy, čo sa týka ochrany pred požiarom, e, ďalej pravidla vetrania a zlepšenej stability budov, ale aj miestne orgány. A ja túto krajinu trošku poznám ako podpredseda delegácie pre vzťahy s Južnou Áziou, ktorú vedie pani Jean Lamberts. E, aj tamojšie orgány musia prispieť k tomuto úsiliu. Je potrebné e, udeliť stavebné povolenie až po podrobnom preskúmaní stanoviť také predpisy, ktoré sa budú dodržiavať v praxi a konečne skončiť eh, korupčné praktiky. Európska komisia musí eh, eh, sledovať, aby sa normy dodržiavali. Presne máme možnosti vyvíjať tlak, pán komisár. Isté, že sú tu aj naše bezpečnostné normy, predpisy ochrany životného prostredia. Toto všetko má svoju cenu. Mali by sme si to uvedomiť aj keď nakupujeme pretože e, naše spotrebiteľské chovanie má taktiež vplyv aj na tieto okolnosti. Ide tu o spravodlivosť, o humanizáciu pracovného sveta a konkrétne a viditeľné prejavy solidarity. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán e, David Martin. Thank you, President, and I'd like to... Ďakujem za slovo. Ja by som e, po, po, chcel poďakovať pani komisárovi de Guchtu za jasnú odpoveď na tieto tragédie. Plne podporujem apel na etický kódex tie firmy, ktoré by sa nechceli mu prispôsobiť, by, na ne by sa malo poukázať prstom a mali by byť zahambené. Multinárodné reťazce sa snažia uniknúť zodpovednosti tým, že presúvajú svoje prevádzky do rozvíjajúcich sa krajín alebo jednoducho tvrdia, že my nič, my nie sme zodpovední za dodávateľský reťazec. Aj keď to je v súlade s právom ako takým, s literou zákona, nesúhlasíme s tým, lebo to je proti duchu zákona, verejná mienka sa proti tomu stavia. Mali by byť existovať e, pracovnoprávne podmienky v dohodách, ktoré sa uzatvárajú s týmito krajinami. A vítam to, že komisia sa rozhodla otvoriť vyšetrovanie v Bangladeži a dať to do súvzťažnosti so všeobecným systémom colných preferencií. Nede tu o to, že by sme chceli potrestať Bangladeže, že im uprieme výnimky z GSP, ale ide tu o to, aby sa naozaj zaviedli pracovné normy, také, ktoré chránia pracovníkov. Nechceme potrestať Bangladeš, chceme, aby sa situácia zlepšila. Ďakujem. Ďakujem. A teraz bude mať slovo pán Tusas. trage, tragické zrútenie sa viac poschodovej budovy, kde boli textilné dielne, kde ľudia pracovali za hrozných podmienok, viedlo k smrti vyše tisíc ľudí. To je dôsledok toho, ako sa kapitalizmus chová voči pracujúcej triede. V kapitalistických krajinách aj v EU a v USA aj v Japonsku sa dejú e, priemyselné nehody. Bojujeme síce v, proti terorizmu a za flexibilné formy e, pra, práce, ale títo ľudia pracujú 12 až 14 hodín denne v nebezpečných podmienkach, bez toho, že by sa konali audity a kontroly len preto, aby mali profit monopoly. Toto sú všetko dôvody tragických priemyselných nehôd. Podľa oficiálnych údajov Medzinárodnej organizácie práce MOP každé 3,5 minúty príde o smrť niekto kvôli pracovnej chorobe alebo priemyselnej nehode. Jednotlivé politické skupiny v Európskom parlamente volajú na kapitalistov, aby aplikovali tzv. spoločenskú zodpovednosť podnikov. To znamená, aby kontrolovali sami sebi, samých seba. Ale vykoristovanie robotníckej triedy sa na tom sa nič nemení. Je to urážka pre tých, ktorí prišli o blízkych len organizovaný boj na pracovisku, len opatrenie na ochranu robotníkov dokážu zabraniť tomu, aby tento znitý kapitalistický systém ďalej fungoval a aby sa ukončilo vykoristovanie človeka človekom. Ľuďom treba dať do rúk moc. Ďakujeme, pán Tusa. Využili ste iba, iba 50% svojho času respektíve preťahli ste svoj rečnícky čas, ale nechal som vás, pretože nie sme už pod takým veľkým časovým tlakom, pán Kelly. E, ďakujem pekne. E, e, Nemáme tlmočenie, žiaľ. A ja by som chcela vyjadriť svoju sústrasť za Britániu všetkým ľuďom, ktorí utrpeli ťažké straty ale v Bangladeži e, inšpektori hovoria, že deň predtým už sa tvrdilo, že táto budova nie je bezpečná a napriek tomu vlastníci textilných firiem, firiem pod nátlakom nahnali ľudí do práce. Vieme, čo sa stalo. Vyše tisíc ľudí bolo zabitých. Vôbec to nebo, sa to nemuselo stať a takéto čosi netreba tolerovať. Um, sme rozhorčení tým, čo sa stalo v Bangladeži. Pápež povedal, že najviac ho rozhorčilo to, že títo ľudia dostávajú 30 eur na mesiac a sú to priam otroci. Spomenul aj to, že zisk by nemal mať prioritu pred ľudským životom, to by sme sa mali snažiť zmeniť. Pán komisár má pravdu, aj moja kolegyňa pani Elizabeth Kostinger má pravdu, keď povedala, že by sme mali byť veľvyslancami európskych hodnôt, poslami ich, týchto hodnôt a Príslušné orgány v Bangladeži by mali byť volaní za zodpovednosť za to, že nedodržiavajú sa pracovné podmienky, že jednoducho neboli, vláda nebola schopná donútiť majiteľov takýchto nebezpečných firiem, aby sa správali podľa zákonov, pretože ak to bude takto pokračovať, čakajú, číhajú ďalšie nehody ktoré by sa mohli ľahko odvratiť. A teraz niečo k veľkým nadnárodným reťazcom, ktorí predávajú odevy mali by prijať etický kódex a ak nie, mali by sme požiadať verejnosť, aby nepodporovala kúpom, kúpou ich výrobkov tieto firmy. Ďakujem pekne, pani Badia aj Kočet. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ja taktiež by som sa chcela pripojiť k tej sústrasti, ktorá tu bola vyjadraná smerom k rodinám obetí tohto zrútenia továrny v Bangladeši. Bohužiaľ sú veľmi zlé pracovné podmienky, v ktorých títo ľudia pracujú a čo sa týka aplikácie nori, medzinárodných bezpečnostných noriem, tak tá je nedostatočná. A toto je príčinou týchto nehôd. Taktiež tu máme vlastníkov tovární, ktorí sú často zodpovední za tie zlé podmienky. Európska únia je hlavným príjemcom textilu, ktorý je vyrábaný v Bangladeši a musíme sa vyhnúť tomu, aby sa to v budúcnosti opakovalo, preto musíme aktivovať všetky mechanizmy, ktoré má k dispozícii a taktiež čo sa týka voľného prístupu na európsky trh, tak tam musíme zmeniť podmienky a musíme zaručiť dodržiavanie všetkých medzinárodných dohovorov v tejto oblasti. Tieto podniky, niektoré už sa pripojili k dohovoru o prevencii e, požiarov a o bezpečnosti, ale chcela by som vyzvať k zodpovednosti určité podniky, ktoré sa k tejto, tomuto dohovoru ešte nepripojili. My, Európska únia, musíme byť proaktívni v oblasti e, obrany ľudských práv a podpory sociálne podnikové zodpovednosti. Musíme podporovať zodpovednú a informovanú spotrebu, označovanie, podľa ktoré by bolo jasné, ktoré továrne v skutočnosti dodržiavajú tieto kritéria a taktiež e, vítam návrhy komisie a dúfam, že budú aj riadne implementované do praxe. Ďakujem. Ďakujem vám, kolega. Ďakujem pekne. Teraz eh, kolega Koferáty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nuša, eh, to, čo sa stalo, je skutočná dráma, ktorá sa dala predpokladať. Eh, to sa, to sa však deje z, z nezodpovednosti bohatých krajín, pretože vieme, že je to taká situácia. Ide len o to, aby sa znižovali náklady. Avšak nikto sa nezaoberá právami zamestnancov, tých, ktorí tam musia pracovať. Nož, práva zamestnancov sú dôležité na celom svete. My sme ale zodpovední a preto musíme eh, konať rýchlo. Nemôžeme eh, príjmať tieto podmienky. Máme nástroje, môžeme konať No a do obchodných rokovaní musí byť eh, zaradená doložka, ktorá prinúti eh, krajiny a, teda krajinu a podniky dodržiavať eh, základné bezpečnostné štandardy. Treba presadzovať sankcie proti, proti európskym podnikom ktoré nedodržiavajú predpisy ILO. Nemôžeme sa jednoducho deliť od zvyšku sveta. My sme hlavný spotrebiteľ, no a z tohto dôvodu sme aj morálne povinni takto robiť. Ďakujem pekne a teraz prechádzame ku Catch the Eye. Dostal som 9 žiadostí o slovo a keďže máme dosť času, tak všetci deviati to slovo aj dostanú. No a ako prvá dostáva slovo pani Prendegast. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, kolegovia, ako najväčší obchodný partner Bangladeša, Európska únia nemôže sa len nečine prizerať na nebezpečné pozmienky Medzinárodná organizácia práce uviedla čísla o smrteľných nehodách na tejto krajine. No a e, nuž, toto sa preukázalo a pri tejto poslednej nehode. E, Bangladeš nemá e, bezcelný prístup na má bezcelný prístup na európske trhy. Avšak záväzky sú dôležité, aby sme chránili životy zamestnancov a zaručili tiež dobré pracovné podmienky. Ako keďže individuálni spotrebitelia e, nemôžu si overiť podmienky, za ktorých e, boli vyrábané výrobky, tak komisia potrebuje e, uplatňovať nástroje ako napríklad medzinárodné dohody a deklaráciu ILO. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pani Andres Paria, nech sa páči. Gracias, presidente Ďakujem pekne, pán predseda. E, nuž, e, zrútenie e, budovy v Bangladeši s viac ako tisíckou mŕtvych a, a podobných prípadov je viac. A to je hamba. My sme najväčší dovozca textilu ako Európska únia, no a tieto špekulácie s lacnými lacnými produktami a lacnou výrobou je skutočným zlo. E, my sme niečo napísali, čo môže komisia aplikovať e, a, a konkrétne a e, správne chovanie nadnárodných podnikov. Takže mnohé a niektoré podniky tam nakupujú oblečenie, no ale tí, E, ktoré nedodržiavajú zásady ILO, e, tie treba zatvoriť. Už sa stalo príliš veľa úrazov a neho. Ďakujem pekne. E, pani Miranda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Táto tragédia ukazuje, ukazuje, ukazuje nedbanlivosť firiem. Je to skutočne zlé. Mnohí ľudia prišli o život, mnohí prišli o prácu. Bangladeš je skutočne jeden z najväčších eh, producentov textilu a textilných výrobkov. Mnohí priamo alebo nepriamo eh, dovážajú odtiaľ a preto eh, treba konať. Ja sama je krajine, do ktorej sa dováženo no a, a pracovné podmienky sú skutočne nedôstojné. Mzdy sú veľmi nízke, dohody sú veľmi, pracovné dohody sú veľmi krátke. Nesieme e, diel zodpovednosti, pán komisár, a je jednoducho nevyhnutné, aby sme v prípade obchodných otázok nezabúdali na ľudské práva pán komisár, je dôležité, aby obchodné dohody Európskej únie mali záväzne doložky o sociálnej zodpovednosti podnikov. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne pani Jakonsári. E, e, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Moja vďaka ide smerom ku komisii za toto celkom jasné stanovisko a my veríme v to, že to bude mať aj pozitívny dopad. Dôležité je však aj nasledovné musíme sa zasadzovať o také hospodárske opatrenia, ktoré sa budú skutočne zasadzovať v prospech zamestnancov a zamestnanky v tejto krajine. To je najdôležitejšie. Ako už sme povedali, celá téma je veľmi dôležitá a iba takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť konkrétnu kontrolu. Avšak ide tu aj o otázku, akú úlohu zohrávajú ženy v spoločnosti. Ak sa pozrieme na súčasnú situáciu v krajine, kde napríklad ak sa udeje takéto nešťastie, ktoré sme, ktoré sme počuli, tak jednoducho vidíme, že sa to objaví v správach. Ale ak, ak by tu išlo o nejakú nehodu, na, ktorom, na ktorej by boli poškodené iba ženy, tak by sa to jednoducho do médií až tak veľmi nedostalo. Avšak my vieme aj to, že aj spotrebitelia majú určitú zodpovednosť, takže my musíme iba vedieť, čo sa v týchto fabrikách robí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, vážené dámy a páni. Aby som chcela vyjadriť e, sklamanie z toho, že pán komisár de Gucht tu nie je, pretože on vie veľmi dobre a my sme ho podporili za zelených. On vtedy sa vyjadril s pani Eštonovej, že jednoducho e, sa bude zasadzovať o to, aby sa urobila patričná kontrola. Ja si myslím, že on by tu teraz bol, mal byť, aby si vypočul celú rozpravu dnešnú, aby potom mohol reagovať na naše požiadavky. Ja si myslím, že európske vyslanectva v Bangladeži aj inde by mali byť tie kontaktné miesta na sťažnosti a ponosy proti európskym firmám. Ale vráťme sa k téme. Musia vždy zomrieť stovky a tisícky ľudí, až pokým je skutočne verejnosť tak šokovaná, že my začneme konať opatreniami je pekné mať pekné moderné ošatenie, oblečenie, ale musíme dbať aj o to, že, e, a to sa týka predovšetkým tých firiem, ktoré nepodpísali takúto dohodu Fögele a iné, my musíme im celkom jasne povedať, že oni musia tieto podmienky lepšie kontrolovať a musia urobiť všetko preto, aby nebolo možné, aby sa stalo niečo také ako teraz. A pokiaľ ide tu Clean Close kampaň, e, pokiaľ treba sa poďakovať mimovládnym organizáciám, ktoré sa už celé 10 ročia zasadzujú o to, že, sa, že by sa zlepšili skutočne pracovné podmienky, aby sa e, dôstojnosť žien a mužov, ktorí tam pracujú, zlepšila. Ďakujem pekne, pán, pán Murphy. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí sa, že my laboristi e, že tá práca je lacná a vidíme, že koľko to skutočne stojí. Stojí to predovšetkým životy ľudí v Bangladeži. E, posledná, posledný incident, ktorý viedol k smrti vyše tisíc ľudí, jednoducho celkom jasne hovorí o tom, čo je prehnile na tomto kapitalistickom systéme. E, musíme sa postarať o to, aby sa vyplatne, vyplatili patričné kompenzácie taký, zo strany takých sieťových reťazcov ako Walmart a ostatné, ktoré skutočne ťažili e, z tejto lacnej práce. Ale ide tu oveľa viac. Na to, aby sme ukončili e, toto vykoristovanie zamestnancov, treba posilniť práva odborov, aby títo sa mohli zasadzovať o správne práva zamestnancov ehm, Treba však povedať, že v skutočnosti tieto strašné skutočnosti, ktoré sa udiali, jednoducho iba obnažili celé pokrytectvo tejto situácie. Musíme robiť veľký tlak na takýchto zamestnávateľov, aby jednoducho boli dodržiavané hlavné bezpečnostné požiadavky. Ak sa takéto vykoresťovanie nezastaví, tak jednoducho sa budú takéto udalosti opakovať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší sa prihlásilo slovo pán Melcer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Po tých najnovších udalostiach, ktoré sme videli, eh, teraz v Bangladeži musia byť zavedené eh, viaceré reformy, pokiaľ ide o bezpečnostné podmienky, až po odborárske zastúpenie, viaceré opatrenia treba urobiť. Ako sa to celé pretaví do skutkov, to uvidíme v budúcnosti. Nedostatočné pracovné podmienky, a nebezpečné pracovisko, to sa netýka iba Bangladežu, to vieme. A netýka sa to iba branže, ktorá vyrába ošatenia. A videli sme napríklad v Kambodži sa zrútila budova, kde sa pracovalo. Pokiaľ ide o tú dohodu, ktorú, majú, ktorú podpísalo 37 podnikov, to by, bol, to by mohol predstavovať určitý zvrat v tejto situácii, ak sa uplatnia všetky kontrolné mechanizmy, ktoré by mali fungovať a ak budú na tom participovať nielen európske, ale americké firmy, tak sa situácia zlepší. A na toto musí tlačiť aj Brusel. Nejde o to, aby takéto veľké obchodné spoločnosti jednoducho vytvárali tlak na takú nízku prácu iba v prospech svojho vlastného zisku. Ďakujem pekne. Pani Perez, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o túto poctu, ktorá bola vzdaná obetiam eh, Bangladeži. Chcela by som povedať, že my si v Európe musíme uvedomiť, že až kam môžeme zájsť, pokiaľ ide o to, čo tolerujeme, aké zneužívanie ľudí tolerujeme. Ak sa tu ľuďom vypláca menej ako 30 eur mesačne za prácu, ktorá jednoducho je v podmienkach, neprípustných. To je jednoducho proti právam, občanským a ľudským právam ľudí v tretich krajinách. My jednoducho nemôžeme dopustiť, aby sa dialo, dialo, dialo niečo e, v tretich krajinách, čo by sme jednoducho u nás netolerovali. E, ľudia, ktorí sú zamestnaní v týchto firmách, by mali mať také isté práva, ako majú, ako majú aj zamestnanci v európskych firmách pokiaľ ide Medzinárodnú organizáciu pre prácu. Sú tu konkrétne podmienky, ktoré by mali byť dodržiavané zo strany týchto podnikov. Tento politický cynizmus jednoducho už musí byť ukončený. Sociálne práva musia byť zabezpečené pre zamestnancov. To je jednoducho hlavný predpoklad a princíp. Ďakujem pekne pani Jetimeky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vyše tisíc ľudí zaplatilo za tieto podmienky, zlé podmienky svojim vlastným životom. To je veľká tragédia a hlavná zodpovednosť e, leží na pleciach úradov Bangladeži a na pleciach majiteľov tejto budovy. Ale Európska únia nesie určitú zodpovednosť, pretože Európska únia kontroluje produkty, tovary, ktoré sa k nám dovážajú. A my musíme sa postarať o to, aby tieto skutočne boli bezpečné, aby neprezentovali nejaké nebezpečenstvo pre občanov Európskej únie. Ale my nekontrolujeme to, ako tieto európske podniky vlastne konajú alebo podnikajú v týchto krajinách, z ktorých sa tieto tovary dovážajú. Takže my musíme byť v tejto otázke aktívnejší. Musíme nielen kontrolovať, aby tieto produkty boli bezpečné, ale aby sa zabezpečilo aj to, že pracovné podmienky sú skutočne na úrovni ľudskej dôstojnosti keď ide o európske podniky alebo o, o, nejaké, od nejakých subdodávateľov pre európske podniky, v tejto oblasti musíme konať. Ďakujem veľmi pekne a týmto ukončíme spontánnu rozpravu. Nech sa páči, pán López. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže to, čo sa udialo v Bangladeži, nie je iba nejaká nehoda. To je jednoducho to, čo vyústilo do skutočnosti za celé roky, pretože sa tu potláčajú ľudské práva a v celé sa to všetko jednoducho tolerovalo veľmi dlho. A určité odporúčania tu boli Mm, spomenuté, ale nedá sa to vyriešiť iba z dňa na deň. Ide tu predovšetkým o to, aby tu boli konkrétne záväzky pre tieto podniky, ktoré pracujú v tretich krajinách. Musí sa predovšetkým zdôrazniť úloha sociálnej zodpovednosti podnikov. Celkom jasne musíme povedať, že kto tieto podmienky plní a kto nie. A kto vlastne praktizuje takúto moder, takéto moderné otroctvo a kto nie. Kto sa skutočne chová príkladne a kto nie aby sa tam skutočne zohľadnili hlavné, hlavné podmienky, ktoré súvisia s ľudskými právami, ktoré by títo zamestnanci mali mať. Takže tieto záväzky jednoducho musia byť plné aj zo strany podnikov. Vážený pán kolega, chcel by som vás v budúcnosti požiadať, aby ste hovorili trochu pomalšie a Pán kolega, trošku by som vás chcel poprosiť, aby ste hovorili pomalšie, pretože tlmočníci majú potom s vašim tempom určité problémy. A posledný eh, v rámci spontánnej rozpravy vystúpi pán komisár Oettinger. Nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, poslanci a poslankyne, pri hodnotení tragických udalostí sa iste všetci zhodneme eh, na i v tej hrôze, všetci sme tým zasiahnutí. Môj kolega de Gucht na úvod eh, prezentoval analýzu a to, aké opatrenia príjme komisia. A mu bohužiaľ musel ísť eh, do Bruselu naspäť a požiadal ma, aby som ho zastúpil. Jeho kabinet tu je a ja ho budem informovať detailne. Dá sa však povedať, že vaše návrhy aj analýza toho, eh, čo žiadate, sa stretáva s našou podporou. Ja e, vidím zhodu medzi vašimi, vašimi požiadavkami, návrhmi, ako treba, vašimi návrhmi, ako treba konať a tým, čo zamýšľa spraviť komisár de Gucht pracovné kontakty za vládou Bangladeži, bežia na plné obrátky s ministrami, s príslušnými orgánmi a ja myslím, že spolupráca s miestnou samozprávou je prvou dôležitou, prvým dôležitým e, krokom. Veľké podniky, e, ktorých musíme pripomínať aj ich záväzky, či zamest- e, voči dodávateľom, ďalej zastúpenie zamestnancov. No a ide o minimálne štandardy pre ochranu zamestnancov, ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, bezpečnostné štandardy budov a sociálne štandardy, ktoré treba na celom svete dodržiavať. Z ILO bude pokračovať veľmi intenzívne naša spolupráca a je jasné, že komisia bude dohľadať na dodržiavanie ľudských práv všade na svete, bez ohľadu na to, kde sa vykonáva práca. A práve keď sa jedná o produkty, ktoré sú dovážané do Európe, všetko pôjde do, sa pretaví do opatrení príslušných a kolega de Guch, to je otvorený diskusii v ďalších krokoch. A budem vám prezentovať zlepšenia, ktoré sa dosiahli. Ďakujem pekne za vaše konštruktívne pripomienky, ktoré nám pomôžu pri našej práci. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Oettinger, za vaše slova. No na záver rozpravy môžem povedať, že bolo predložených 6 návrhov uznesení. Rozprava je týmto ukončená a hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00. Mám tu jednu faktickú poznámku. Nech sa páči. Len požiadavka na pána komisára Oettingera či si dobre vypočul môj, môj, moje vystúpenie. Pán kolega, rozpráva je uzavretá. Hlasovanie, eh, respektíve táto otázka už nie je povolená. Ja som uzavrel rozpravu a hlasovanie k tomuto bodu programu sa uskutoční o 12. hodine.